na základe menovanie pani Vioriky Dančile ako e, premiérky e, Rumunska parlament konštatuje, že e, jej post je prázdny od 29. januára. Rumunské orgány ma informovali o tom, že pani Gabriela Zuana bola zvolená s platnosťou od 30. januára na post na miesto pani Dančila. E, vítame ju v tomto parlamente. Výbor Júrii.